Uh, kolegyne a kolegovia, dámy a páni, druhá časť nášho uh, zasadnutia, uh, to je bod číslo 8, výmena názorov o vesmírnej stratégii. Je to výmena názorov s pánom Marošom Ševčovičom, podpredsedom Energetickej únie a pani Alžbietou Benkovskou, komisárkou pre vnútorný trh, e, priemysel, e, podnikanie a malé a stredné podniky. Obaja sú z, samozrejme z Európskej komisie a je to súčasť štruktúrovaného dialógu. Ja by som povedal na úvod niekoľko slov. Jednak e, vás chcem privítať v Európskom parlamente. Sme veľmi vďační, že ste pomerne často na pôde parlamentu to, teraz je to pomerne neobvyklá téma, téma tohto stretnutia. A dohodli sme sa predbežne, že niektoré otázky, ktoré sa netýkajú presne tejto témy, takisto by mohli byť položené pán predseda aj pani komisárka, pretože nebudeme mať možnosť stretnúť sa, pán podpredseda, pani komisárka, až do januára, možno až do februára. A to je pomerne dlhá doba. Takže ak máte tu prítomný jednu, dve otázky týkajúce sa iných tém, tak ich môžete takisto vzniesť. E, tento výbor organizuje alebo poriada výmenu názorov s komisármi pravidelne v rámci štruktúrovaného dialogu. 26. októbra komisia zverejnila svoju e, vesmírnu politiku pre Európu tak, aby Európa vedela rýchlo reagovať na rýchlo sa e, meniaci e, globálny vesmírny sektor a udržala si svoje, svoju vedúcu rolu v, vo vesmíre. A e, výbor e, bude mať verejné vypočutie vo štvrtok ktorý sa týka práve tejto stratégie. Zajtra teda veľmi dôležitá téma. Pán podpredseda, poprosím vás, aby ste e, otvorili diskusiu vašim prejavom. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, milá Elžbeta, e, dámy a páni. V prvom rade chcem povedať, že som veľmi rád, že spoločne s Alžbetou môžeme prezentovať vesmírnu stratégiu pre Európu, ktorú komisia prijala len pred dvoma týždňami, ako aj spoločné vyhlásenie Európskej únie a Európskej vesmírnej agentúry. A ja viem, že veľa členov vášho výboru sa veľmi úzko zaoberá v posledných rokoch vesmírnou politikou a parlament e, rieši strategickú, politickú aj hospodárskú dôležitosť e, tejto politiky pre vesmír a chcem poďakovať parlamentu za priebežnú podporu pre vesmírnu politiku a zároveň by som chcel vyslať posolstvo, že je jasné, že pre, e, vesmír je oblasť, kde Európa musí spolupracovať. Je to fascinujúca oblasť, ktorá stimuluje predstavivosť a sny, ale sny nestačia, ako vieme. Treba využiť potenciál vesmíru v prospech Európy a Európanov, pretože vesmír je e, významným priemyselným odvetvím pre Európu a pre európske hospodárstvo, bezpečnosť, dopravu, boj proti zmenám klímy a ochranu životného prostredia ako takého. Vesmírny e, sektor e, predstavuje 25 e, celkového e, sektoru a 33 e, jedna tretina globálnych trhov. To znamená, Európa e, pokrýva väčšinu komerčných letov a HDP, 60 HDP v podstate závislé od dostupnosti satelitnej navigačnej technológie a toto je rastúci trh. Čoraz viac kľúčových ekonomických sektorov sa spolieha práve na satelitnú navigáciu a systémy stanovovania polohy s vysokou presnosťou a to je budúci e, trh pre, e, pre, e, pre prepojené auta. Takže preto Ehm, prečo sa Európska únia tak e, zaujíma o vesmír. My sme kľúčovým hráčom e, v tejto oblasti a e, v oblasti satelitov, vypušťaných letov a technológií na Zemi. 2 miliardy eur medzi 2014 až 2020 máme v pláne vynaložiť na výskum vesmíru. Sme najväčším inštitucionálnym klientom pre firmy, ktoré vysielajú lety do vesmíru a pre Európsku vesmírnu agentúru. Takže naša rola by mala byť strategickejšia v tom zmysle, že budeme podporovať priority komisie a parlamentu e, z hľadiska pracovných miest a rastu a z hľadiska e, zvýšenia nezávislosti Európy a plnenia e, politických priorít, vrátanie bezpečnosti, zmien klímy, dopravy, dátového hospodárstva a riadenia Eh, na eh, prírodných eh, katastrof. Prečo to potrebujeme teraz? Pozícia Európy vo svete nemôže byť považovaná za nemennú. Svet sa významne mení. Čoraz viac štátov investuje do vesmíru ako Čína a India. Okrem toho, sme boli svetkami významného pokroku v oblasti technológií, nové e, vypušťané e, družice a satelity. E, Aj v Spojených štátoch e, sme svedkami novej dynamiky práve v súkromnom sektore. Takže a veľmi často Spojené štáty ponúkajú tieto možnosti Európanom. My to chceme udržať v Európe. Takže čo je e, to, čo vieme a čo je nového v tom prezentovanom dokumente. Alžbieta o chvíľočku vysvetlí ciele stratégie, ale ja chcem zdôrazniť niekoľko prvkov, e, ktoré považujem za zásadné. Poprvé prístup do vesmíru a zníženie nákladov, to je kľúčové nie je žiadne e, spolahlivé využitie e, vesmíru bez e, primeraných nákladov a to sa týka aj skúmania vesmíru. Tí, ktorí znížia náklady, budú mať v budúcnosti nové príležitosti. Prezident Obama to pred mesiacom jasne povedal. Pokiaľ ide o stratégiu, chceme agregovať jednotlivé E, vypúšťania satelitov. Chceme v nasledujúcich rokoch e, vypustiť 30 e, satelitov do vesmíru a chceme zvyšiť predvydateľnosť tohto priemyslu a znižiť náklady. Vega C alebo Ariane 6, to sú tie projekty v Európe a minulý týždeň Európska vesmírna agentúra Európska únia sa dohodli na Ariane 6 a naša stratégia by mohla v tom, myslím, zohrávala takisto svoju e, rolu. Okrem toho sa zameriavame na výskum a inovácie a podporu výskumu a inovácií, e, pokiaľ ide o nové technológie na vypúšťanie e, telies na obežnú dráhu. A tie pre nás sú dôležité technické riešenia a technológie budúcnosti a nie to, čo je teraz alebo čo bolo v minulosti. Toto samozrejme určuje postavenie európskeho priemyslu v konkurenčnom globálnom prostredí. Sem patrí Galileo a potreba zabezpečenia jeho kontinuity a týka sa to mnohých dôležitých sektorov ako mobilita pre budúcnosť alebo kritické infraštruktúry, kriticky dôležité infraštruktúry, potom navigačná technológia pomocou satelitov, takisto v napojení na tretie krajiny, pripravované vypustenie o E, e, Galilea Ariane 5 je kľúčové. Je to všetko v rámci medzinárodných e, snách o boj proti zmenám klíny. Tu treba zmieniť Koperní 2 a samozrejme naše ambiciozne ciele na ochranu životného prostredia a klímy a súvisí to takisto aj s agendou pre bezpečnosť, o tom bude hovoriť pani e, komisárska Bienkovská. Toto všetko vyžaduje tímovú snahu. Európska mm, vesmírna agentúra je váženou medzinárodnou organizáciou a pre oboch je dôležité, e, čo e, skutočne E, mať vplyv na prácu tejto agentúry, pretože má veľký potenciál. Je to aj potenciál pre veľkú spoluprácu a tento potenciál sa prejavil aj pred dvoma týždňami v príležitosti e, vyhlásenia o našej spoločnej vízii pokiaľ ide o pozíciu Európy v, priem, vo vesmíra. Tu je potrebná spolupráca naprieč priemyselnými odvetviami. My sme o tejto stratégii s parlamentom aj radou podrobne diskutovali a potrebujeme e, čo najjasnejšie e, e, zadanie, ako postupovať vpred, preto aby sa mohla komisia dobre pripraviť aj z hľadiska rozpočtu. Na to potrebujeme kontinuitu do roku 2020 pre E, výskumné programy potrebujeme aj rozpočtovú podporu, pokiaľ ide o nové výzvy ako zmeny klímy a to všetko, čo s tým e, súvisia, to sa odráža aj v viacročnej finančnej perspektíve. Pán predseda, ak dovolíte, aby som teraz ododal slovo e, pani Bienkovskej. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, Maroš, toto je skutočne neobvyklá téma, ale a s vašou podporou a vďaka našej spolupráci to bude e, stály bod našej diskusie s parlamentom. Je to skutočne fascinujúca téma, perspektívna téma a dôležitá pre európske hospodárstvo. Minulý rok, a možno si spomínate, som povedal, e, že sú dva ciele pre naše opatrenia v oblasti vesmírnej politiky pre rok 2016. Zrýchlenie Galilea, E, zrýchlenie vypúšťania e, satelitov Galileo 6 satelitov tento rok. 17. E, decembra sa vypustí štvrtý satelit, to je súčasť tejto stratégie a chceme prijať tento rok aj stratégiu, vesmírnu stratégiu pre Európu. Ja som skutočne veľmi rada a veľmi šťastná a hrdá na to, čo sme spoločne spustili spoločne s Marošom minulý rok a na to, aké e, výsledky to e, prinieslo. 31. kolegium prijalo e, v podstate túto stratégiu na európskej úrovni. A to je to poprvýkrát v podstate, čo sa niečo také stalo na celej Európskej úrovni, pokiaľ ide o spolo, našu spoločnú víziu pre e, vesmír a my sa snažíme aj o podpísanie, a to musím povedať teraz spoločne s Marošom, sa snažíme o podpísanie tej stratégie. Poviem neskôr prečo my sme začali spoločným vyhlásením EÚ e a ESA a to je aký jasný signál globálnym aj európskym aktérom. My máme samozrejme e, trocha iné ciele než ESA, ale my ale zároveň spolupracujeme ruku v ruke. Vybudovali sme si za posledné desaťročie veľmi úzke vzťahy, pretože ESA je našim hlavným e, partnerom, pokiaľ ide o Galileo a Koperník a plnenie týchto programov. Teraz teda je Európa druhou vesmírnou mocnosťou vo svete a môžeme byť eh, hrdí na to, čo sme dosiahli, ale samozrejme tie výzvy ešte pred nami len stoja a táto stratégia prichádza vo veľmi rozhodujúcej chvíli podľa mňa. Eh, Galileo aj Koperník eh, v podstate sa spúšťajú a zača, začínajú fungovať a produkovať údaje presnejšie rozmiestnenie infraštruktúr Galilea prebieha a e, veľkoperníku prebieha a e, v roku 2000 e, a, a takisto aj budú čoskoro k dispozícii potrebné zariadenia pre Galileo, tak aby mohol od roku 2020 fungovať naplno. Ďalšie tri satelity sa vypustia na budúci rok a do roku 2021 ďalšie tri. Takže máme plný program na budúce v, na, v nasledujúcich rokoch toto je samozrejme bod obratu v stratégii Európskej únie, pokiaľ ide o vesmír a teraz sa musíme, mm, musíme zamerať e, na konkrétne aplikácie a údaje, už nie teda na budovanie infraštruktúra. Tu sú dôležité investície, pretože my sme jediná globálna vesmírna mocnosť, ktorá je zameraná na vesmírne údaje v prvom rade. A druhý e, sektor, E, to je niečo, kde e, sú e, noví konkurenti, technológie na rušenie, rizikový kapitál a podobne. Sú tu aj telekomunikácie, takže prvom rade chceme maximalizovať e, prínos e, vesmíru pre spoločnosť a hospodárstvo EÚ vytvorením európskeho trhu pre vesmírne aplikácie a služby. Chceme zabezpečiť, aby Galileo bol dostupný v telefónoch, autách a aby chránil kriticky dôležité infraštruktúry. Chceme zlepšiť aj prístup k údajom Kopernika, Kopernikus pre začínajúce e, firmy v prvom rade od budúceho Roma na, roku na základe platformiem pre priemysel. Máme tu niekoľko priorít ako zmena e, klímy, migrácia, mobilita, konektivita, digitálne hospodárstva. Našim cieľom je posilniť e, konkurenčný e, európsky vesmírny sektor, pretože Európa musí zostať skutočne na čele inovácií. Verejné financovanie to je dôležité, bude aj naďalej ústredné a e, parlament je z tohto pohľadu v našich diskusiách e, veľmi dôležitý, ale je potrebné aj väčšie zapojenie e, súkromného sektora, vrátanie rizikových segmentov. A to vyžaduje aj zmene, zmenu povedzme určitého nastavenia mysli E, takisto treba vytvoriť e, európsky ekosystém pre e, startupy. Tom treba urobiť veľa, pokiaľ ide o financovanie a zaoberáme sa tým, a ako by mohli paneurópske fondy v budúcnosti pomôcť práve týmto startupom zameraným na vesmír. A prvom, veľmi často ide vlastne o to, aby tieto nové firmy dostali prvú zmluvu, prvú zákazku. To veľmi dobre fungovalo v Spojených štátoch, kde mnoho takýchto startupov spolupracovalo s NASA. Od nej dostali nové e, zmluvy. Môžeme v sú činnosti s e, Európskou vesmírnou agentúrou urobiť niečo podobné voči našim e, startupom. A samozrejme, vesmír je strategické aktívum a ústredný prvok e, nezávislosti, strategickej nezávislosti Európy. To je ešte stále také tabu, ale a ide o to, že ak chceme posilniť kolektívnu bezpečnosť, tak vesmírne technológie musia byť veľmi robustné a to je úloha a, a to je aj dôležité aj z hľadiska našeho hospodárstva. Pán Marinesku z tohto výboru samozrejme e, sa tým takisto zaoberá. A chceme posilniť dvojité používanie Galilea a Kopernikusa a Kopernika a to tak, aby sa to postupne e, vyvinulo v plnohodnotný vesmírny e, systém a je tu aj iniciatíva COVSAT.com, ktorá sa týka satelitnej komunikácie. Toto sú kľúčové kapacity napríklad v prípade humanitárnych e, e, kríz, a napríklad aj z hľadiska bezpečnosti leteckej dopravy. Táto ambiciozná stratégia nebude možná bez e, nezávislého prístupu do vesmíru. Komisia chce e, cenovo efektívny, efektívne a spolahlivé e, európske zariadenia na vypúšťanie družica satelitov a minulý týždeň sa na tomto poli dosiahla dohoda. Ide o agregovanie týchto služieb e, a zapojenie inteligentných e, e, zákazníkov do tohto programu. Takže toto je skutočne ambiciózna, veľmi ambiciózna stratégia pre vesmír a bude samozrejme E, vyžadovať aj postoje Európskeho parlamentu v rámci rôznych stanovísk a správ. Dúfam, že podporíte ako parlament túto ambicióznu stratégiu, pretože všetci vieme, že táto ambiciózna stratégia vyžaduje ambiciózne a primerané prostriedky. Na záver teda poviem, že vesmír je veľmi konkrétny a pozitívny príklad toho, čo môžeme spoločne v Európe dokázať, nie ako jednotlivé krajiny pretože žiadna európska krajina to nemôže urobiť sama. Toto je príklad toho, kde Európa funguje a kde môžeme fungovať spoločne, pracovať spoločne. Spoločne túto stratégiu môžeme premeniť v náš spoločný úspech, ale samozrejme len s vašou podporou. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem obom komisárom za vynikajúce prezentácie. Bolo to veľmi jasné. A Ehm, teraz sa teda zahajuje e, stratégia pre vesmír. Je to e, niečo obrovské pre celé ďalšie desaťročie v Európskej únii. A je to vynikajúci spôsob, ako integrovať e, Európsku úniu pri práci na takomto dôležitom projekte. Takže teraz k rozprave. Takže najskôr koordinátori alebo ich zástupcovia za EPP Pán Polrubich, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že táto diskusia ukazuje, že Európa robí pozitívne kroky a vesmírna politika bude asi novým pilierom, pretože v globálnom kontexte sa musíme na novo orientovať a musíme aj ukázať, že sa pozeráme do budúcnosti. Ďakujem preto komisii za to, že pripravuje všetky tieto kroky a že sa naozaj orientuje do budúcnosti. 16. novembra sa koná uh, annual lecture o space science, to je každoročné podujatie o vesmírnom výskume. Uh, sú tam zastupcovia na, na veľmi vysokej úrovni vždy. Uh, Práve vo vedeckej oblasti je potrebná mobilita. Na tomto svete je 7 miliard osôb a v roku 2050 nás bude 10 miliard. A budeme musieť riešiť mobilitu osôb, tovarov, um, služieb, ale aj kilovatov a gigabajtov. Takisto pozorovanie Zeme a trvalo udržateľné zdroje, zabezpečiť potravu pre 10 miliard osôb. E, preto služby pozorovania Zeme budú veľmi dôležité. A odraz reálneho sveta v virtuálnom svete, nové algo- algoritmy nám prinesú úplne nové vedecké poznatky a my preto sa musíme snažiť tieto vedecké poznatky čo najskôr poskytnúť a využívať. Mňa teda zaujíma, ako vyzerá váš komunikačný koncept Európska komisia. V store sa zaoberáme stratégiami silo a pipe. Máme teda tie vedomostné sila a e, skúmame, ako to v komunikácii e, je prepojené. E, musíme zistiť, či naše agentúry sú dobre prepojené a zo Science Metrics by malo sa merať, ako agentúry sú medzi sebou komunikačne prepojené. To je dôležitá otázka. A také agentúry ako ACER alebo BEREK e, otázkou je, či sú pripravené na to, že sa zlúči digitálny trh a e, trh s elektrickou energiou a že takisto sa to prepojí na politiku vesmíru, pretože vieme, že tu e, sa konajú veľké zmeny v oblasti nano-nano, o, o ďalkové ovládanie napríklad a podobne, využívanie sietí, tu vstupuje otázka sieťovej neutrality a konformity sietí. To bude rozhodujúce, či bude možné um, používať globálne siete. E, ja si myslím, že komisia urobila naozaj veľmi dobrý a obrovský krok smerom do budúcnosti. Som za to veľmi vďačný, pretože sa zdá, že nebudeme budovať nové hranice, tak ako sa teraz e, to črtá v oblasti cien e, a cenových zón nie, tu sa teraz snažíte naozaj vytvoriť globálne trhy a to je dobre. Ďakujem. Ďakujem pán Dandika za eh, SAD. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Nika, chcem privítať podpredsedu komisie Ševčoviča a komisárku Bienkovskú v našom výbore. Sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás. Toto je, veľ, toto je veľmi zaujímavá oblasť a mnohí ľudia sa domnievali, že e, koherentná vesmírna stratégia prinesie výhody pre Európu. Vytre hovoríme viac o ETS a veciach, ktoré sú ľahšie pochopiteľné a majú priamejší dopad na európsky priemyselný sektor. Ale myslím si, že Európska vesmírna stratégia prináša e, určité aspekty ktoré si musíme uvedomiť. Silná EÚ nemôže existovať medzi silnej, bez silnej vesmírnej stratégie a bez prítomnosti vo vesmíre. V tejto oblasti buď ste hráčom, alebo nie ste, neexistujete. Mali by sme si všimnúť aj posolstvo, ktoré vyslal Donald Trump Európe. On síce hovoril o vojenskom kontexte, ale povedal, Európa sa má postarať sama o seba. A myslím, že eh, to je len kročik smerom k vesmiernej politike. Vesmierna politika je niečo, čo Európa odteraz bude musieť riadiť a zvládať sama. Chcem zdôrazniť ešte jednu vec. Niektorí ľudia hovoria o tých 12 miliardách eur, ktoré sa eh, investujú a pýtajú sa, čo to prinesie, aké, uh, aké výsledky. A preto si myslím, že komisia by mala lepšie propagovať svoju prácu a vysvetľovať, čo v tejto oblasti robí. Aké sú výhody pre európsky priemyselný sektor? Treba to povedať. Vy ste spomenuli niektoré z týchto výhod, ale chcem sa ešte spýtať, ako univerzity a výskumné centrá budú benefitovať z tejto vesmírnej politiky. aká, aké budú možnosti praktického uplatnenia e, pre Európsku úniu, ako vytvoríme pridanú hodnotu, ako budeme využívať tieto nové technológie. Nejde iba o to, aby sme boli prítomní v vesmírnom priestore, ale ako to využijeme. A ďalšia otázka, ako vy, vyvinieme nové služby na základe týchto nových technológií, služby pre európskych občanov. Ak dobre zodpovieme na tieto otázky, tak si myslím, že dostaneme od občanov podporu. Príjmu to pozitívne. A takisto aj spôsob financovania tohto programu bude veľmi e, závisieť od toho, ako to bude odkomunikované. Mali by sme teda naozaj pracovať na komunikácii, aby sme získali podporu pre túto stratégiu. Ďakujem. Ďakujeme za prezentácie. Ďakujem, pán kolega, za EKR. Pán Evžen Tošenovský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tak ako aj kolegovia, aj ja chcem privítať pána podpredsedu komisie aj pani Bienkovskú. Myslím si, že je naozaj dôležité, že obaja naraz prišli do nášho výboru. Pre mňa je to signál toho, že e, vesmírny výskum má veľký význam Chcem takisto po- pogratulovať k novej prijatej vesmírnej stratégii, pani komisárka, pretože je to naozaj veľmi dobrá cesta. V júni sme pripravili uznesenie parlamentu k tejto problematike a som rád, že na viaceré naše body komisia aj reagovala. Dohodli sme sa, zhodli sme sa. Myslím, že to naozaj pomáha a lepšie zdôrazňujeme um, celú túto oblasť vesmírneho výskumu a biznisu. Európske programy, ktoré ste spomínali, onedlho začnú fungovať naplno a preto musíme začať e, pracovať na realizácii aplikácií, na konkrétnom využívaní tohto obrovského balíka. Teraz si asi nevieme ani do dôsledkov predstaviť, čo to všetko znamená. E, verím, že všetky kroky ktoré sa uvádzajú v stratégii, naozaj realizujeme, aby sme využili plne Galileo a Kopernikus, ich e, potenciál pre rast, pre nové systémy. Verím, že sa nám podarí aj začať produkciu chipsetov, ktoré budú schopné spracovávať signály Galilea tak, aby tento program začal fungovať No a moja dlhodobá pozícia je taká, že e, plne podporujem tieto dva európske existujúce programy, ale programy SST a govsat.com sú podľa mňa dosť otázne. E, mali by sme zvážiť, môžu priniesť e, celý rad problémov. A komisára Šončoviča by som sa chcel uh, spýtať, ako to bude so zapojením Spojeného kráľovstva do kozmických programov EÚ v budúcnosti, pretože teraz Spojené kráľovstvo sa aktívne zúčastňuje svojimi expertnými kapacitami v oblasti bezpečnosti, takisto finančne prispieva, takisto hostuje v oblasti infraštruktúry a nechcem už ani hovoriť o, o bezpečnostných systémoch, na ktoré je to naviazané. E, viem veľmi dobre, že proces Brexitu sa ešte nezačal, ale ja si vôbec neviem predstaviť, že by došlo k niečomu negatívnemu pre obe strany. Ja nekladiem ani otázku, chcem len povedať, že to musíme nejako riešiť, musíme to sledovať, monitorovať, čo sa tam deje, pretože naozaj si neviem predstaviť, že tak silný ekonomický hráč odíde z tejto vlajkovej lode Európy, že by sa vzdal tejto tesnej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem, Evžen. Pani Van Nieuwenhuizen v mene ALDE. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, pani komisárka. Ďakujem za prezentácie. Myslím, že vám môžem pogratulovať k dobrej práci, ktorú ste odviedli na tejto vesmírnej stratégii. Je tam veľa vecí, o ktorých sa debatovalo v posledných mesiacoch. Dôležité veci sú to. Hovorí sa tam o silnom súkromnom sektore, o jeho zapojení, to je dobré. Takisto o lepšom napojení na ekonomiku, ktorá bude využívať výsledky tejto politiky. Takisto platforma pre rozširovanie dát, toto žiadal Európsky parlament. Takisto sa tam hovorí o autonómnom prístupe k vesmíru. S tým môžeme takisto súhlasiť. Avšak je tu vždy nejaké ale. Je to vyvážený dokument, ale nie je veľmi sexy. A prečo by mal byť sexy? To nie je nič samoučelné, ale ak chceme zrealizovať uh, tento projekt, uh, tento program, musí sa to páčiť aj ľuďom tu v parlamente. E, neustále hovoríme o rôznych investíciách do infraštruktúry napríklad, ale 9 krát z 10 sa hovorí stále o tradičných investíciách do ciest napríklad alebo železníc. A ak máme šťastie v tomto výbore, tak e, v podstate obraciame na vieru už obrátených a hovoríme aspoň o digitálnej E, infraštruktúre hovoríme o optických vláknach občas, ale iba zriedkavo sa spomínajú satelity. Chcem sa spýtať, čo by ste vy vedeli urobiť preto, aby sa zlepšila informovanosť o tejto oblasti na verejnosti, aby si uvedomovali, že vesmír je veľmi, veľmi e, dôležitý pre náš každodenný život, či už je to navigácia, alebo konektivita. Niektorí ľudia si musia uvedomiť takisto, že satelity sú dôležité aj pre poľnohospodárstvo v súvislosti so zisťovaním pozície. Takže um, čo by ste navrhli, čo by sa malo robiť, aby sa zlepšila informovanosť verejnosti? No a ďalšia otázka. Mohli by ste ešte niečo povedať o umožnení služieb platformiem, ktoré umožňujú prístup k dátam o pozorovaní Zeme, kedy chce e, umožniť komisia zrealizovanie týchto služieb, e, tých tzv. enabling platforms a ako do toho môžu byť zapojené malé a stredné podniky. Aj oni môžu sa zúčastňovať na takýchto službách. službách. Ďakujem a teraz pán Kohlíček, podpredseda za GUE. Ďakujem. Pár drobných poznámok. Ariane 6 a ďalšie nové nosiče sa e, vyvíjajú, to je veľmi dobré. A chcem sa spýtať, či tam budú používané aj nové druhy pohonných hmôt pri týchto nosičoch, pretože tradičné pohodné hmoty nie sú pre životné prostredie vhodné a vidíme, že v tretich štátoch mimo EÚ sa už pracuje na vývoji takýchto pohodných látok. Galileo, keď bude mať 30 satelitov, bude mať obrovské možnosti využitia. Budeme môcť navigáciu robiť veľmi presne. Zo satelitu budeme môcť prečítať aj značky, na autách, poznávacie značky na autách. V poľnohospodárstve budeme môcť sledovať napríklad e, stupeň zrelosti jednotlivých plodín na veľkých plochách detailne. Poľnohospodárska výroba to bude môcť využívať. V námornej doprave alebo pri rybolove Mm, takisto budeme môcť aplikovať tieto technológie. Mm, no a napríklad v geológii um, mikroakcelometria nám veľa napovie. Bývalé Československo má v tomto veľkú tradíciu. Naše družice Magion takúto technológiu vždy používali. Myslím, že sa opäť začne toto všetko využívať. No a pokiaľ ide o výstavbu Medzinárodnej vesmírnej stanice, Číňania predpokladajú, že vybudujú aj vlastnú kozmickú vesmírnu stanicu. Chcem vedieť, či sa uvažuje o ďalšom kozmodróme. Viem, že najlepšie je e, eh, vypušťať rakety pri rovníku, ale ešte sa chcem spýtať, koľko percent v ESA tvoria zákazky mimo Európskej únie, pretože e, najväčší zákazník ESA je Európska komisia. A potom, koľko je tých zákaziek mimo Európskej komisie od iných subjektov? Ďakujem, pán kolega. A teraz ďalší poslanci. Pani Nibler, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa pripojiť ku kolegom, ktorí sa vám obidom komisárom poďakovali. Ďakujeme za to, že ste sa postavili tak angažovane voči tejto stratégie pre vesmírny priestor a vôbec pre vesmírnu politiku. Myslím si, že je to ohromný ťah, ktorý ste urobili. Druhá poznámka, Kopernik a Galileo, to sú naozaj dva vynikajúce projekty Európskej únie. Musíme e, vsadiť všetko v prospech toho, aby sa o tom aj v tejto forme komunikovali, že tu máme systém na pozorovanie Zeme, že tu existujú aplikácie, ktoré sa rozvinuli vďaka programu Kopernik, že sa tu vytvárajú nové pracovné miesta, že to je pridaná hodnota pre našich ľudí. Je to dôležité prezentovať navonok. Bolo by dobre, keby sme to mohli podporiť, ja to spravím veľmi rada, pokiaľ ide o Koperník, eh, program E, Kopernika, ako aj Galileo. Galileo je ohromným, ohromným úspechom, keď sa teda naplno prejaví. Ďalšie satelity sa budú ďalej inštalovať na to, aby sa doplnila celá táto konštelácia. Rozhodujúce je však vypracovať, aký enormný potenciál je tam skrytý pre priemysel, vôbec pre hospodárstvo, vzhľadom na služby a aplikácie, ktoré sa dajú generovať a ktoré budú užitočné pre našich ľudí a bude možné zabezpečiť ďalšie pracovné miesta. Čiže ešte raz e, srdečná vďaka za túto vašu veľkú angažovanosť pán podpredseda, aj pani komisárka. Máte vždy parlament na vašej strane, ak budete takto konať. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Ujbacka. Ďakujem pekne pán predseda. Pridávam sa k týmto slovám vďaky za túto prezentáciu veľmi zaujímavej stratégie pre priestor vesmíru, aby sme mohli náplne využívať potenciál vesmíru. A aby sme mohli dbať o inováciu tohto priemyslu, potrebujeme dobre kvalifikovaných, vzdelených ľudí. Na mnohých univerzitách, aj na mojej eh, materskej univerzite v Poznaniu, Poznaní sme sa týmto fenomom zaoberali. Vy ste hovorili o finalizácii prác, ktoré sa týkajú podpísania deklarácie medzi EÚ EU a Európskou agentúrou pre vesmírny priestor. Mohol by tam byť aj záväzok ESA, aby sa mohli realizovať stáže, praktika, teda mladých ľudí, z univerzí, ktoré sa venujú práve využitiu vesmírneho priemyslu. E, priestoru oni totiž niekde takúto prax musia zapsolvovať. Pán Levandovský, nech sa páči. Ďakujem za vašu prezentáciu, za vaše prezentácie. Ja e, naozaj rešpektujem tieto ambície v kontexte amerických volieb. Prirodzene, že táto vesmírna stratégia by nemala vychádzať e, iba z analýzy nákladov a úžitku. Keď sa pozrieme napríklad na program Galileo, teda na náklady Prv, ako pôjdeme do galaxie, zostaňme na Zemi, využijem vašu prítomnosť, pán komisár, dokonca zneužijem vašu prítomnosť, pretože to nie je na programe. Spýtam sa vás na otázku, za ktorú nebudete vďační, ale ide o návrh rozhodnutia e, zapojená aj spolková nemecká agentúra. Ide tú otázku Gazpromu. Viete, nie je to na agende, nemusíte odpovedať, ale budem rád, keď mi na túto otázku zodpoviete. Ďakujem. Kolega Zano na to. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem pánu podpredsedovi a pani komisárke poďakovať za túto prezentáciu a za stratégiu, ktorá je stratégiou, e, ktorú podporujeme a ktorá je potrebná v dobe, v ktorej žijeme. Projekty Galileo, Copernicus, EGNOS sú veľmi dôležité preto, aby európsky systém mal nástroje, e, E, pre leteckú dopravu a určovanie polohy, e, ktoré e, sú skutočne avantgardné na tejto planéte. A dokonca aj vzhľadom na to, kto teraz vyhral americké voľby, by som povedal trocha žartom, že je dôležité, aby sme boli autonómni v tejto oblasti. Ja chcem stručne povedať toto ako e, umožniť e, prístup k produktom európskeho vesmírneho priemyslu aj pre nové e, trhy. A ako chcete zabezpečiť rovnaké podmienky vo vzťahu k ostatným vesmírnym mocnostiam, ako nastoliť e, takúto rovnováhu. Máme tu teda otázku vesmírnej diplomacie, ako chcete v medzinárodnom meradle riešiť e, otázku e, vesmírnych práv, kybernetickej bezpečnosti. Toto je podľa mňa veľmi zaujímavé, pretože v tej začiatočnej fáze do, <coughs> obsadzovania vesmíru. Toto je jeden z tých veľkých problémov e, vesmírna diplomacia, ako som povedal. Ako chceme posilniť spoluprácu medzi Európskou komisiou, ESA a národnými orgánmi, e, spoluprácu medzi týmito a e, agentúrami Koperník a Galileo. Ďakujem. Um, kolik... Ďakujem pekne, kolega Zolinio. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, pán podpredseda. Dnes, keď hovoríme o transatlantickom partnerstve, má to e, osobitný význam. Dnes e, sme svedkami radikálnej zmeny svetového poriadku a práve preto nemôžeme e, prestať byť aktérmi tejto zmeny. Naša schopnosť vedomosti o vesmíre sú z tohto pohľadu zásadne dôležité. Galileo a Kopernikus e, sú e, príkladmi pilotných projektov, okolo ktorých sa môžu rozvíjať ďalšie projekty, asi konštelácia ďalších projektov. Pokiaľ ide o európske snahy, Portugalsko má novú agendu Atlantic Interactions a v tejto agende e, máme AOR, Azores International Research Center. Je to také výskumné centrum, ktorého jedným z hlavných cieľov je práve výskum vesmírneho priestoru, priestor pre vedomosti, vedomosti pre eh, vesmír, pre eh, vedomosti, vedomosti pre vesmír. Eh, ide o sprístupnenie vesmíru pri nižších nákladoch s cieľom uspokojovať naše ambície v oblasti vesmíru, tam patria Azorské ostrovy, Kanárske ostrovy, Bermudy, Fernando de Noronha a ďalšie ostravy, ostrovy e, a okrem e, toho aj technické e, vesmírne technológie. Spolupracujeme so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami, ale takisto aj s Brazíliou, Spojenými štátmi, Afrikou, Áziou NASA a ESA aj e, Brazilskou vesmírnou agentúrou. E, tento projekt potrebuje posilnenú spoluprácu, spoluprácu sever-juh e, pri výskume, inováciách a chcel by som vedieť, čo si o tomto projekte myslíte a takisto, čo si myslíte o jeho začlenenia do Európskej vesmírnej stratégie. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Fox. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky. Dve otázky na pani komisárku Bienkovskú. Ak ste prvá otázka, možno si spomínate na vaše vypočutie pri nominácii, eh, kde ste eh, kde keby ste mali odpovedať na to, čo by ste chceli ako zrušiť e, v zmysle smernici? Čo by ste chceli zrušiť? Mohli by ste nám povedať, čo by to bolo? A keď nie, na čom by ste v tomto ohľade robili? Druhá otázka sa týka vesmírnej stratégie. E, zatiaľ pokiaľ ide o prístup e, ku systému Galileu, tak to nie je zatiaľ regulovaná služba, takže sú tu diskusie s Norskom, pokiaľ ide o ich prístup k PRS. Mohli by ste nám e, povedať niečo o aktuálnom e, stave o týchto rokovaniach. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán kolega. A teraz poprosím pána Česáka, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Tieto názory, ktoré sa týkajú vesmírnej stratégie, sú veľmi dôležité. Ukazujú sa to energetické otázky, ktoré ma vedú k tomu, aby som položil otázku, ktorá súvisí s energetickou politikou. Pred dvomi týždňami Európska komisia vydala rozhodnutie, kde išlo o rozhodnutie európskeho regulátora, čiže, že by mal mať, väč, mať väčší prístup Gazprom. Čiže ak tých 200% nikto nepristúpi, tak v takom eh, prípade Gazprom bude môcť využívať na vlastné potreby a upevniť svoju pozíciu na eh, európskom trhu. Firma Gazprom vydáva, teda prejavuje svoju nespokojnosť, eh, ale bolo by to veľmi užitočné pre túto firmu. Takže táto situácia ma viedla k tomu, aby som položil otázku, či komisia sleduje dopady svojich rozhodnutí, pokiaľ ide o Nord Stream 1 a keď berieme do úvahy aj iné možnosti. Európska komisia potom musí rozhodovať o tom, ako to bude s Gazpromom, ako to bude mať vplyv na politiku diverzifikácie tak ako to má byť v energetickej únii. Európska komisia brala e, do úvahy plány Gazpromu, ktoré súvisia e, s Nord Streamom 1. Komisia potvrdzuje to, že sa vlastne dostane viac e, plynu e, z Gazpromu, teda z Ruska. Brala do úvahy komisia vplyv tohto rozhodnutia na e, celý trh strednej a východnej Európy. Ja by som chcel poprosiť, aby ste mi odpovedali vzhľadom na dôležitosť tohto rozhodnutia, ktoré urobila komisia. Ďakujem veľmi pekne kolegám. Prosím vás, ešte sa chce niekto ujať slova, kolegyne, kolegovia. Pán Gierek, ďakujem pekne. Totiž zaoberáme sa geopolitickými témami. Ja sa tiež spýtam, položím geopolitickú otázku. Koncentrujeme sa na technológie informačno-komunikatívne. No a to by mali byť malé družice a nie žiadna väčšia stanica, kde by bolo možné rozpracovať e, ďalšie kozmické technológie. Tak chcem sa spýtať, či sa ráta so spoluprácou našej Európskej agentúry s tou agentúrou, s ruskou agentúrou, ktorá operuje s touto stanicou. Ja som konkrétne spolupracoval e, pri vypracovaní týchto e, nových vecí a myslím si, že tá spolupráca bola veľmi užitočná. Dalo by sa hovoriť o nejakej spolupráci v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kristian Eller. Ja by som eh, chcel niečo, chcel by som sa niečo spýtať na Nord Stream. Možno to bude znieť z nemeckých úst divne, ale Nord Stream nepovož, nepovažujem za správne rozhodnutie, protirečí to spoločným cieľom. No, bola tu správne položená otázka našich východoeurópskych kolegov. Komisia by mala mať veľký vplyv v Európe. Mali by sme vystúvať v prospech spoločnej politickej Európe. Neviem, či komisári môžu potvrdiť, ako je to v súvislosti toho, aký je ten eh, vzťah Európska únia Nord Stream z hľadiska právneho komisia nemá čo povedať, pretože spoločná energetická politika, tak ako je formulovaná, nemá nič také v zmluvách, eh, čo by sa týkalo teda toho presadzovania. Rád by som sa dozvedel o tom, ako to komisia vidí. Už treba pochopiť, že je to problematické s energetickou úniou, ale máte nejaké nároky v tomto ohľade? Ďakujem pekne kolegám. Nech sa páči, pán podpredseda komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že Alžbieta je, sú so mnou, pretože si môžeme rozdeliť e, tieto odpovede. Takže prvá otázka pána Rivika. Ďakujem za túto prejavenú podporu, pokiaľ ide o vesmírne vedy v Európe. Musím vám povedať, že som bol veľmi prekvapený, keď som videl, že tieto spoločnosti, malé, veľké, star, startupy, na našom spoločnom stretnutí s Alžbietou. No prišli sme na to, že viac ako polovica ľudí, s ktorými sme sa stretli, tu v Európe, sú Európania, sú vzdelaní v Európe, študovali na našich univerzitách a vyvíjali fantastické projekty, ale hovoria, že problém je financovanie. Keby tu radi ostali, potrebujú viac rizikového kapitálu a veríme, že dokážeme rozvíjať tieto ohromné projekty tu v Európe. A našim eh, cieľom je to dosiahnuť. No, Viete, ako ste správne povedali, to je tá horizontálna komunikácia. Veľmi úzko spolupracujeme s Alžbietou a s inými komisármi. Jirky Katajnen by nám mal na pomoc s mechanizmom rizikového financovania. Keď príde opäť žiť a tak chceme nájsť tú najlepšiu kombináciu čo e, budeme vyžadovať od e, družíc, hlavne pokiaľ ide o vzdialené oblasti. Musíme zabezpečiť, aby sme mali s nami alebo podporu e, Violetu Bulc, pretože tu ide o vozidla, vlaky, to sú veľmi dôležité otázky, čiže všetko nové šance a technológie a iste by som mohol vymenovať eh, ďalších kolegov, kolega Mojedaš napríklad, keď eh, hovoríme, alebo keď sa rozprávame z ESA, tak hovoria o horizonte 2020, o výskumných programoch. Um, takže život by v tomto ohľade bol bez nich veľmi ťažký. Takže prosím vás, eh, pomôžte nám nájsť dôležité programy do budúcnosti. Januš povedal, vidno, že komisár zodpovedný za rozpočet vie, ako to je s tou analýzou nákladov osohu. Je dôležité, aby sme im dali reálne, správne čísla eur, k európskemu ekonomickému rastu prispieva tento priemysel. No a príde, prídu nám aj nové pracovné e, miesta. My potrebujeme tieto vysoké technológie. súhlasím s pánom Rybikom, musíme mať horizontálny pohľad, ale potrebujeme aj iné dôležité orgány, ako Eutelsal, Eutelsal ako aj e, Európska vesmírna agentúra, veľmi úzko spolupracujeme na tejto téme a ceníme si tento duch spolupráce. Takže to je niečo, čo e, sa musí prejaviť aj v budúcnosti. Ďalej dôležitosť e, toho, ako e, postupovať, ako ukazovať ľuďom, čo to bude pre nich znamenať o tom hovorila pani Neuenhuizen, či ako vysvetli našim občanom, za čo platia. Zastávam názor, že musíme spolu s vami rozvíjať. Vy ste najlepšími ambasádormi tejto vesmírnej politiky, čiže spolu s Európskou vesmírnou agentúrou. Musíme vysvetliť našim občanom, že ani jediný smartfón, ani jediná banková transakcia, ani žiaden vysokorýchlostný e, vlak nebude fungovať bez týchto technológií. Ak si zoberieme GPS, tak si uvedomujeme, ako veľmi závisíme od týchto technológií. Napríklad e, Američania uznali, že je dobré mať takéto komplementárne kapacity, ako priniesie Galileo na trh viac precíznosti, nové technológie a kvalitnejšie služby. Ďalej je, je dôležité, konkrétne napríklad v prípade španielského startupu, ktorý nám povedal, že vďaka tomuto novému Galielu budú schopní rozvíjať nové zariadenia pre ľudí, ktoré maj, ktorí majú postihnutý zrak, čiže budú pracovať s týmito zariadeniami e, v mestách, na vidiekov, pretože ten satelitný signál bude veľmi presný, takže tí ľudia, ktorí nevidia, budú môcť relatívne voľne sa pohybovať. To bol konkrétny príklad, ktorý pomôže mnohým ľuďom v Európe, pretože im dá túto novú slobodu. A myslím, že to ľudia budú veľmi dobre chápať a európska komunita nových podnikov, startupov nepochybne príde s mnohými myšlienkami, ako je táto Pán Tošenovský hovoril o Brexite. Dovolte, aby som pokračoval v angličtine, lebo sa to týka našich britských priateľov. Ako viete, samozrejme, čakáme, aké budú tie parametre, ktoré navrhne britská premiérka európskym kolegom, mm, pokiaľ ide o rokovania Vidíme, že sa situácia vyvíja v Spojenom kráľovstve, aká je rola parlamentu, najvyššieho súdu, aká je stanovisko najvyššieho súdu. Sú tam teda isté právne e, posuny a musíme byť e, trpezliví a počkať, aký bude prístup vlády Spojeného kráľovstva. Ja verím, že pre nás je to všetkých veľmi zložité. Ale pokiaľ ide o vesmírny sektor, môžem povedať, že keď som bol na rade ESA, kde boli zastúpené všetky vesmírne agentúry a diskutovalo sa o pokroku a spolupráci spoločne s Elžbietou. Jeden z najvýraznejších e, Jednu z najvlastnejších podpor sme dostali od britskej vesmiernej agentúry. Oni plne uznávajú kvality a prínos e, toho, čo robíme a bez ohľadu na to, ako sa bude odvíjať e, Brexit a rozhovory o Brexite, Spojené kráľovstvo zostane súčasťou Európskej vesmírnej agentúry. Zvyšok bude závisieť od celkového tónu a parametrov rokovaní o Brexite. Je veľmi ťažké špekulovať o tom, ako postupovať, lebo potrebujeme mať najskôr jasný ten prvý krok. Ale určite dobrá vôľa tam je. No a teraz otázka, či je táto stratégia dosť príťažlivá, dosť sexy. My, myslím, musíme preukázať vám aj verejnosti to, že riadíme infraštruktúru, tie projekty na každodenné používanie zo strany našich občanov a musíme sa viac snažiť vysvetliť ich dôležitosť a podčiarknúť, že bez takého e, klienta, bez toho, že by sme boli takým dôležitým klientom a, a e, financovateľom ESA, e, by to jednoducho by ESA nebola takým, takým príťažlivým povedzme, strojcom tých, tých vzdialených vesmírnych eh, misií. ESA chce prezentovať eh, svoj vlastný dokument o hĺbkovej, eh, hĺbkovom prieskume vesmíru, dúfam, na budúci rok. Takže dúfam, že s tým prídu ešte viac vzrušujúce projekty na prieskum vesmíru a bude o čom hovoriť. Pán Kolíček hovoril o ochrane údajov, zbere údajov, o tom, do akej miery sa v európskom vesmírnom e, sektore angažuje kapitál z tretich krajín. Ja nemám presné e, čísla, ale e, pokiaľ je komerčný vesmírny sektor, takmer polovica je pokrytá európskym vesmírnym priemyslom. To ukazuje, aký sme silní v tejto oblasti. Pokiaľ ide o civilný vesmírny sektor, tak sme pravdepodobne jednotkou vo svete Čína, India a podobne, alebo Spojené štáty. Tam je ten vesmírny sektor e, do značnej miery e, v rámci e, toho armádneho sektora. Takže u nás je to takto. Ja nechcem hovoriť dlho, len ešte poslednú minútku by som chcel hovoriť o Nord Streame. My samozrejme si ceníme túto príležitosť hovoriť o týchto veciach, hoci dnes je tá téma iné, iná. Opal, toto je veľmi náročná téma na rozhodovanie. Mali sme pred sebou ťažké voľby, lebo sme museli rešpektovať svoje pravidlá a vychádzať aj z histórie, keď sa postavil Nord Stream 1 v roku 2009. To bol e, projekt e, spoločného záujmu v tej dobe. Mm, bolo to v dobe medzi druhým a tretím energetickým balíkom. A v tej dobe sa dala výnimka e, pre opál a ten zjednodušenie sa skladá z dvoch častí. E, jedna od mora do, tý, do e, toho plynového úzlu v Berlíne a z toho plynového úzlu potom do českej hranici. A obvyklou chybou je, že sa ľudia domnievajú, že Gazprom má 15-percentné obmedzenie na používanie tohto plynovodu. Gazprom však má 100% možnosť využívať opal pod podmienkou, že e, sa zapojí do tzv. gas release program, to znamená poskytnutie pri najmenšom 3 miliárd kubických metrov e, plynu ročne, to je menej než 10 kapacity tohto plynovodu. Takže keď po niekoľkých rokoch nemecký regulátor Business agentúr navrhla zmenu tohto režimu výnimky, mali sme tri možnosti. Poprvé, nekonať. V tom prípade by návrh agentúry, nemeckej agentúry, a ten bol teda otvoriť plynovod e, do 4 tretím e, stranám v prvom roku a potom ďalších 4, 4%, 4 v druhom roku, že by sa tento návrh prijal. Druhá možnosť bola navrhnutá a hovorilo sa o nej e, veľmi v, v tlači, že by sme ten prvý návrh mali odmietnúť, ale my sme to analyzovali a nebol žiadny základ na to, aby sme to urobili, lebo by to bolo v podstate len politické rozhodnutie. A na súde by sme to asi veľmi rýchlo prehrali a to by oslabilo naše, našu pozíciu v panele VTO a museli by sme vysvetľovať, či implementujeme legislatívu ohľadom plynu politickým spôsobom. Tretia možnosť zlepšiť návrh od nemeckej agentúry burdesnec. To bola tá tretia možnosť. Ten návrh bol veľmi technický a právny, 42 hm, strán zložitého textu, lebo je to skutočne zložité rozhodnutie. Ale keby som to mal veľmi zjednodušiť, tak to znamená, že 50 tohto plynovodu bude e, vyhradená pre Gazprom a ďalších e, 50 najmä tá časť e, od toho úzlu z Berlíne do Českej republiky musí byť otvorená tretím stranám, ale oveľa viac než v tom úvodnom e, návrhu, to znamená o 20 A my teda sa blížime e, k režimu, ktorý je ambicioznejší než ten pôvodný návrh a poprvýkrát otvárame plynovo tretím stranám, potenciálnym Um, stranám, ktoré, teda, ktoré nie sú spojené s Gazpromom a ide o ten smer do Českej republiky. Za daných podmienok sme urobili maximum a takisto sme tam e, dali ustanovenie, že ak bude záujem o väčší objem prepravy, budeme pripravení posúdiť technické možnosti takejto požiadavky, pretože tam by asi boli potrebné ďalšie kompresové stanice, ako som to pochopil. A my by sme teda boli pripravení uvažovať o takej možnosti. Čo to znamená pre Ukrajinu a tranzit cez Polsko? My sme sa tým tiež zaoberali. Ide o to, že tranzitné zmluvy pre Ukrajinu, a to sú dlhodobé zmluvy s veľmi jasne stanovenými bodmi dodávky. Neočakávame, že by tam nastal nejaký náhly pokles objemu plynu e, e, cez ukrajinskú trasu alebo polskú trasu. A pokiaľ ide o Európsku úniu, za to môžem hovoriť, tu je jednoznačná podpora zo strany ministrov energetiky, zahraničia, a vlád, pokiaľ ide o zachovanie tej cesty ukrajinskej aj po roku 2019. To je absolútna strategická priorita pre Európsku úniu. Takto v tomto zmysle komunikujeme s Ruskom a tento prístup podporilo aj Nemecko. A hovorí sa o tom pri každej príležitosti, keď diskutujeme o tejto otázke. Takže ak budú väčšie objemy, ktoré sa budú prepravovať do Berlína, do tohto uzla, tak sú pochopiteľne e, rôzne odhady, koľko by to mohlo byť, vzhľadom na fyzické kapacity plynovodu, potrubia, vzhľadom na to, koľko, do akej miery sa to dá využívať, vzhľadom na technické parametre. Je to asi 10 BCM, o 10 BCM viac za rok. A mohlo by to byť viac pre západné trhy, než pre trhy strednej a východnej Európy. A pokiaľ ide o Nord Stream, ja som sa v poslednom roku e, vyjadroval skôr opatrne e, k týmto e, tokom. Máme Turkish Stream, South Stream, Nord Stream a e, každú chvíľu sa tie, tá konštelácia menila, navrhovali sa iné modely. Takže ja by som navrhoval, a to je veľmi dôležité aj pre komisiu, že by sme mali trvať na našom postoji, že e, najlepšie zabezpečíme energetickú bezpečnosť prostredníctvom diversifikácie a lepšieho prepojenia v rámci Európy, aby sme boli otvorení rôznym dodávateľom. Každý dodávateľ, ktorý chce dodávať e, plyn do Európy, musí rešpektovať zákony. A to platí aj pre Nord Stream. A sú to tie e, kľúčové princípy, ktorými sa riadi táto politika v Európe a e, to by malo platiť aj pre tie offshore súčasti týchto plynovodov. Takže taká je situácia a závisí pochopiteľne od parametrov, ktorým o tom môžeme e, diskutovať, keď budeme mať konkrétne parametre, ale vždy treba zabezpečiť, e, že sa budú dodržiavať zákony Európskej únie. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Pán podpredseda, my sme e, pripravení na všetko, dokonca aj na dlhé prejavy. Pani komisárka, prosím, máte slovo. Ďakujem vám. Druhý, druhá téma je takisto veľmi dôležitá. Pokúsim sa na otázky zodpovedať, ako to len pôjde. Táto stratégia predstavuje komplexnú prácu rôznych orgánov, inštitúcií a partnerov. Treba podčiarknúť a zdôrazniť, že nie len táto stratégia je vysoko hodnotená našimi partnermi, ale aj celý ten proces prípravy bol vysoko hodnotený, pozitívne hodnotený našimi partnermi, to znamená využitie vedomostí, skúseností. Najmä priemysel je e, skutočne veľmi spokojný s týmto procesom a myslím, že je to viditeľné aj v tej stratégii. Maroš povedal, a toto je taký jednoduchý príklad, že my máme údaje, že euro vynaložené na vesmír prinesie 7, možno to bude viac, možno sa vytvorí viac pracovných miest a podobne. Dôležité je, a to treba povedať, že tá spoločná, to spoločné vyhlásenie z ESA prišlo preto, lebo sa delia zodpovednosti. Európska komisia je zodpovedná za komerčný trh pre e, vesmírne údaje a samozrejme pre priemysel. Európska vesmírna agentúra je zodpovedná za e, prieskum vesmíru a výskum v tom, tejto oblasti. Tieto dve oblasti sa navzájom samozrejme doplňajú. Pre nás, to, to, pán Nica sa pýtal, aké budú konkrétne výsledky, tak pre nás samozrejme dôležité je to, že my chceme vybudovať hodnotový reťazec tohto sektora v Európe, ekosystém pre e, vesmírne startupy. Tieto startupy, podnikatelia v oblasti vesmíru by mali používať nové platformy a nebudú e, musieť e, stiahovať všetky tie údaje a vyvíjať si software na ich používanie budú mať nezávislý bezplatný prístup ku cloudom a službám e, s cieľom umožniť im rýchlu, rýchle inovácie. Takže e, tieto údaje sú určené na vytváranie startupov a e, nových aplikácií, vesmírnych aplikácií. Ja neviem, či táto stratégia je rovnako sexy alebo príťažlivá ako tá predchádzajúca. V každom prípade ešte si spoločnosť dostatočne neuvedomuje význam vesmíru na jednej um, tlačovej konferencii nám žurnalisti povedali s Marošom, že my sme tým skutočne, my sme nadšení pre um, vesmír ale treba, aby sme vymysleli nejakú komunikačnú stratégiu pre vesmír, lebo každý deň používame vesmírne údaje. 99% európskej spoločnosti tiež používa vesmírne údaje, ale nie každý si to uvedomuje. Musíme teda v každom prípade tento prvok e, podstatne zviditeľniť vo svojej budúcej práci. Ja sa stále vraciam k tej komerčnej, ekonomickej Eh, časti stratégie, ale dôležité pre mňa je aj to, že eh, v, tomto, eh, v tejto komunikačnej stratégii sa treba zamerať na firmy, malé stredné podniky a startupy a rastúce podniky. Minulý týždeň bola taká konferencia a tá reakcia bola veľmi nadšená. My skutočne toto potrebujeme zamerať aj na spoločnosť. 12 miliard eur sme na to vynaložili a musíme teda vedieť e, odôvodniť, za čo. Že to boli dobre vynaložené peniaze. Dôležité. Potom tu bolo niekoľko otázok ohľadne vesmírnych, ohľadne vesmiernych e, staníc. E, pán Kochlíček sa na to pýtal, ako Európska komisia neuvažujeme o vybudovaní vesmírnej stanice. Ak by niečo také pripadalo do úvahy, bola by to úloha pre ESA. My sa zabráme tým, ako využiť vesmírne údaje e, v tej bežnej ekonomickej realite. No a zručnosti, vedomosti, e, máme to v agende ktorá sa toho týka. Samozrejme, tieto zručnosti a vedomosti sú veľmi dôležité pre vesmírny priemysel. E, to vyhlásenie komisie teraz je už uzavreté, ale bolo by dobre uvažovať o aktívnom, aktívnej propagácie tejto myšlienky, e, o stážach pre študentov, mladých ľudí a určite o tom budeme diskutovať e, s ESA. Možno už aj v najbližšej budúcnosti. SST čiastočne aj teda v súvislosti s voľbami v Spojených štátoch. My sme aktívni v rámci diskusí s SST o vesmírnom odpade. 5 e, členských štátov o tom dnes e, diskutuje my sme to rozšírili geograficky a zaobrali sme sa aj možnosťou e, pracovať na systéme e, zvyšovania povedomia o konkrétnej situácii. E, to znamená napríklad aj v nadväznosti na kybernetické útoky a tak ďalej. To znamená viacej tém len, a nie len teda vesmírny odpad. pán Levandovský. Ja som e, si tu zapísala. E, my, áno, máme, máme v úmysle e, ísť do Je to, je to príliš galaktická, nemá to príliš praktické využitie. Teda. A ešte niekoľko menších bodov. Je tu skutočne potreba e, mnohých pozitívnych krokov, ale nie len e, na úrovni regulácie. Spolupracujeme s rôznymi partnermi, inštitúciami. Ehm, e, požaduje sa od nás, aby sme regulovali kolaboratívnu ekonomiku, ale tej legislatívy, európskej legislatívy o rôznych bodov, ktoré sa týkajú kolaboratívneho hospodárstva, je príliš veľa. A tej, tej regulácie je taký objem, že už e, sa dá vzťahnuť aj e, na e, kolaboratívne hospodárstvo, tak aby sa vytvoril k tomuto akýsi jednotný prístup na jednotnom trhu. Máme aj nový prístup k presadzovaniu, nazývame to inteligentná politika presadzovania alebo a implementácie. A to tak, aby to skutočne bolo potom účinné a pokiaľ ide o dereguláciu pracujeme aktívne na dvoch oblastiach. Jednak e, ochrana pravdu duševného vlastníctva a REACH, to sú e, tie chemické otázky v letectve. To znamená, o to nás takisto priemysel žiadal. A pokiaľ ide o spoluprácu s našimi partnermi, dúfam, že sa nič v e, Spojených štátoch v tomto smere nezmení, pokiaľ ide o Rusko v júni 2013 sa konal posledný dialog o spolupráci s Ruskom. Od tej doby neprebehla žiadna diskusia, ani sa nevie, kedy sa bude konať ďalšie stretnutie. Spolupracujeme samozrejme, ale prostredníctvom ESA na Galileo a Kopernikus. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem obom komisárom. Ďal, ďalšie zasadnutie nášho výboru bude 28. a 29. novembra. No a na tomto zasadnutí sa zúčastnia zástupcovia Európskej vesmírnej agentúry. A samozrejme budeme informovať aj pána podpredsedu komisie, aj pani komisárku. Budeme diskutovať o možnej implementácii tejto stratégie pre vesmír a to čo najskôr. Ďakujem. Veľmi pekne komisii za zahájenie tejto stratégie, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Je to strategický návrh pre celú EÚ. Prajem vám veľa úspechov. Budem tady to dole. Thank you, Mara. Thanks. Thanks a lot. Another, don't, uh-huh. don't, don't, don't leave me with the fish <laughs> for the NATO, the NATO meeting. You go no? to NATO. in the, Uh, dear colleagues, ladies. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, súčasní aj bývalí členovia výboru ITRE, Sme veľmi radi, že vás všetkých vidíme. Yes, I'm trying to do my best. I'm not sure it is really <laughs> best result. Okay. Uh, dear friends, Vážení priatelia, poprosím vás, aby ste sa usadili a začneme. Prezentácia agentúry ACER Týka sa to výročnej správy o monitorovaní trhu toto nie je prvé zasnutie so zástupcom ACERu. Je to teda typické stretnutie agentúry ACER a členov výboru ITRE. A tento raz tu nie je medzi nami iba riaditeľ agentúry ACER a predseda rady regulátorov, ale je tu aj predsednička správnej rady administrative board of the agency. A táto predsednička je zároveň bývalou členkou výboru ITRE, pani Jordana Sizejl. Prepačte, prepačte, e, ja som zle vyslovil vaše meno Romana Jordan Sizel. Sme veľmi radi, že ste dnes prišli do výboru. Poprosím vás teda, aby ste zahájili túto rozpravu e, vašimi pripomienkami. Ďakujem, Jerži. Vážení poslanci, vážené poslankyne, vy ste vlastne mnohí moji bývalí kolegovia. Som veľmi rada, že som opäť prišla vo funkcii predsedničky správnej rady respektíve administratívnej rady ACERu. Táto administratívna rada ACERu má 9 členov, 5 menuje rada, 2 Európska komisia, 2, 2 Európsky parlament. Ja som bola menovaná za Európsky parlament a René Tamist je e, druhým členom za Európsky parlament a parlament menoval aj dvoch náhradníkov, pána profesora Lepricha a pána Jorjasa de Vasconcelosa. Naším cieľom je e, vytvárať rozpočet, kontrolovať jeho plnenie, schváľovať finančné pravidlá a nariadenia. Takisto formálne menujeme riaditeľa a členov regulačnej rady a odvolacej rady a takisto zabezpečujeme, aby agentúra vykonávala svoje úlohy, svoju misiu. Vidíte teda, že my nie sme zodpovední za túto správu o vnútornom trhu, ale chcem ešte využiť minútku vášho času a sprostredkovať vám jeden odkaz odkedy som začala v administratívnej rade pracovať v januári tohto roka, zaoberali sme sa veľmi dlho jednou témou, a to je nedostatok ľudských zdrojov. Rada by som vám povedala, že to nie je iba technický problém, je to politický problém alebo politická otázka, pretože energetická únia patrí k politickým prioritám tohto mandátu a plyn, e, respektíve vnútorný trh s plynom a elektrickou energiou patrí k základným pilierom energetickej únie. A tento liberalizovaný trh by mal byť dobre a efektívne kontrolovaný. Našou úlohou je chrániť jeho transparentnosť a jeho e, súdržnosť a dobré fungovanie. A preto, ak nemáme dosť ľudských zdrojov, dosť pracovníkov, tak je to politický problém. Nechcem vás už oberať o čas, ale chcem ešte raz dôrazniť, prosím, pamätajte na to na budúce, keď budete diskutovať o rozpočte, keď budete schvaľovať nové pravidlá, novú legislatívu, tak prosím na toto pamätajte. Ja sa veľmi teším na to, že si o tomto pohovoríme ešte niekedy inokedy pri inej príležitosti. Ďakujem. Ďakujem. Pani Romana Jordan Ciziel e, strávila 10 rokov ako aktívna členka e, výboru ITRE v rokoch 2004 až 2014. No a teraz e, ďalšie príspevky. Vítam samozrejme všetkých, ale teraz už dostane slovo pán Alberto Potočník, riaditeľ agentúry ACER. Ďakujem. Dobrý deň, dobrý večer, vážení poslanci, vážené poslankyne. Som veľmi rád, že tento rok opäť, je to už zvykom, opäť môžem predstaviť Mm, závery našej správy o monitorovaní trhu. Správa bola prezentovaná dnes ráno, takže vám poskytneme iba veľmi stručné zhrnutie toho, mm, čo je v správe, aké výsledky priniesla naša analýza, aké o, máme odporúčania. Toto je piata správa, ktorú zverejňujeme a táto správa detálne skúma, aký pokrok urobila integrácia európskych energetických trhov. A identifikujú sa prekážky pri dokončovaní tejto mm, integrácie. A hovorí sa, ako by mohli byť e, prekonané. Máme tu dobrú správu. Poprvýkrát od roku 2010 väčšina spotrebiteľov v EÚ minulý rok mohla využívať nižšie ceny. To nie je iba výsledkom integrácie európskeho energetického trhu a liberalizácie sú tu iné príčiny, medzinárodné trendy v cenách energií, ale um, teraz prvýkrát to má dosah na väčšinu spotrebiteľov. Je to tak v oblasti uh, plynu, takisto aj v oblasti elektrickej energie pre priemyselných zákazníkov. Bohužiaľ, ale domácnosti zatiaľ majú nižšie ceny elektriny iba v polovici členských štátov, v druhej polovici skôr vstúpajú. Ale ako vidíte v tabuľke, ceny, ktoré platia spotrebitelia, začínajú odrážať trendy na veľkoobchodnom trhu. Avšak ešte stále máme obavy so zloženia cien, ktoré platia spotrebitelia. Zložka energie v týchto cenách sa znižuje, čiže podiel e, ceny energie naďalej klesá. Čiže tá nespochybniteľná časť ceny, kde sa nemôže uplatňovať hospodárska súťaž, e, tak tento podiel sa ešte stále zvyšuje. No a pokiaľ ide o elektrínu pre domácnosti, e, hospodárska súťaž sa môže realizovať iba v tretine tej ceny, ktorú platí spotrebiteľ. Čiže vytláča sa z tohto hospodárska súťaž. A zvyšok ceny to sú rôzne služby siete, poplatky za služby siete, za obnoviteľné e, energie a tak ďalej. A tieto ceny za podporu obnoviteľných zdrojov sa zdvojnásobili za posledné dva roky. My odporúčame členským štátom aby sa pozreli na tie ceny a aby zistili, do akej miery tieto poplatky za obnoviteľné zdroje by mohli byť pokryté inak, nie v cenách energií. Pretože, ako som povedal, to vytlača hospodárskú súťaž z tejto oblasti. Ale Opakujem, už vidíme prvé dobré dopady na spotrebiteľov, už sa to dostáva, tie trendy znižovania cien e, priamo k spotrebiteľom z tých veľkoobchodných trhov. Ako sa darí veľkoobchodným trhom? Pokiaľ ide o e, plyn, tam ten veľkoobchodný trh funguje celkom dobre. Možno si spomínate na moju minuloročnú prezentáciu. E, tam tá situácia nebola až taká dobrá vtedy, ako dnes. A tento dnešný slajd ukazuje, E, priemerné ceny za nákup e, plynu v, jedno, e, v jednotlivých štátoch a tie žlté štáty, to sú tie, kde ten rozdiel je minimálny, menej ako 1 euro. Mo- bledomodré, tam je rozdiel 1,1 až 3 eurá a tmavomodré štáty, tam ten rozdiel je najväčší E, tá žltá oblasť sa rozširuje. Minulý rok Španielsko ešte nebolo žlté, tento rok je Grécko, bolo tmavomodré, teraz je bledomodré, takže tu vidíme dva trendy. Um, integrácia trhov pokračuje a takisto dôležité teraz v súčasnosti už nie je, ako blízko je krajina k zdroju plynu, ale ako blízko je k dobre fungujúcemu trhu s plynom. Čiže tam do toho vstupuje ten úzol a cezhraničná kapacita. To musí fungovať dobre pre trh. Čiže na modely nemusíme veľa meniť, ten dobre funguje, musíme ale tento model dôkladne uplatňovať. Veľkoobchodné trhy s elektrickou energiou to už je niečo iné. Sme svedkami toho, že kapacity sa prideľujú um, efektívne na trhu day ahead, um, ale ešte stále musíme zlepšiť efektívne využívanie cezhraničných kapacít v rámci intraday a na balancing trhu. Ide o to, aby sme vedeli presúvať energiu e, z miest, kde sa môže lacno produkovať na miesta, kde sa dobre zaplatí za ňu. Ale sú aj stiažnosti na nízke ceny na trhoch. Vidíme e, tu výsledok nadmernej kapacity na mnohých trhoch, napríklad v Nemecku a v Holandsku. Vidíme ale že prudké cenové výkyvy e, miznú, čiže vidíme stabilne nízke ceny, ktoré už nemajú prudké výkyvy smerom nahor. A to vytvorilo ten začarovaný cyklus, ako ho nazývame, pretože tu máme nízke ceny za elektrínu, nadmerné kapacity a je tu vnímaný problém, ktorý spočíva v chýbajúcich peniazoch, chýbajú investície je nedostatočná adekvátnosť a zavadzajú sa mechanizmy na podporu cien. Pro, ale problém s týmito mechanizmami na podporu cien je ten, že v Európe tieto mechanizmy sa neopierajú o trh, čiže e, sa pohybujeme vlastne smerom preč z trhu. Ako som už povedal, cena, ktorú platí spotrebiteľ, iba do malej miery je tvorená na trhu, ale pozostáva hlavne z rôznych poplatkov administratívnych a iných. A my si myslíme, že netrhové mechanizmy by sa mali využívať iba obmedzeným spôsobom, najmä ak tieto mechanizmy sú iba národného rozmeru. Ďalší problém spočíva v tom, koľko z fyzickej kapacity v elektrických sieťach v Európe sa využíva naozaj na obchodovanie. Doteraz sme hovorili o tom, ako sa tieto kapacity alokujú a teraz uh, hovoríme o tom, koľko z tých kapacít sa sprístupňuje. Striedavý elektrický prúd, jeho interkonektory, iba 28 priemerne sa využíva v Európe. Nie sme naivní, nemyslíme si, že technicky uh, 100% tejto kapacity by sa dalo využiť, ale 28% to je príliš nízke číslo a agentúra sa snaží nájsť nejaký spôsob, ako výpočet kapacity sa dá zlepšiť, aby sme využívali viac tejto kapacity na komerčné účely. Toto je teda také stručné zhrnutie toho, ako funguje trhy, Čiže veľkoobchodný trh s plynom, tam je to dobré, s elektrickou energiou tam sú určité problémy. Pozrime sa teraz na maloobchodnú úroveň. Všímame si ešte stále, že regulované ceny pretrvávajú vo viacerých členských štátoch. Aj ceny pre domácnosti, aj ceny pre priemysel sú regulované. Myslíme si, že regulované ceny bránia rozvoju hospodárskej súťaže. Agentúra od minulého roka vyvinula index e, maloobchodného trhu, kde porovnávame viaceré štáty. Je to kompozitový index. Nechcem tu strácať čas, e, detaily nájdete v správe. Skúmajú sa tam, e, skúma sa tam 9 rôznych dimenzií. Keď porovnáme výkon maloobchodných trhov v Európe a pozrieme sa na to, ako ceny ako trhy s liberalizovanými cenami fungujú, ako fungujú e, trhy v tranzícii a trhy s regulovanými cenami, tak vidíme, že hospodárska e, súťaž funguje oveľa lepšie bez regulovaných cien. Takisto e, zmena dodávateľa, e, to je možnosť pre spotrebiteľa získať lepšie ceny, lepšie služby. A každý rok my porovnávame, e, koľko ľudí zmení dodávateľa, či ušetria peniaze a tak ďalej. Samozrejme sú aj iné veci, ktoré zohľadňuje spotrebiteľ pri rozhodnutí zmeniť dodávateľa. Ale dobrou správou je, že ako sa postupne rozvíja liberalizácia. Štáty, ktoré začali ako prvé s liberalizáciou, tak tam sa zvyšuje e, rozmanitosť ponuky. E, sú tam rôzne ponuky, napríklad so ekologickou zložkou, alebo e, sú tam rôzne ceny pre rôzne obdobia dňa a tak ďalej. Čiže to sú také rozvinutejšie trhy. A my vyzývame členské štáty, aby podporovali efektívne využívanie infraštruktúry, sieti aby zavadzali dynamické oceňovanie pre koncových spotrebiteľov. No a pos- dve posledné pripomienky o zmenách dodavateľov a sťažnostiach. To je oblasť ochrany spotrebiteľa. My chceme, aby spotrebiteľ mal možnosť voľby, ale zároveň tie uh, procesy zmeny dodavateľom musia byť dobre implementované v každom členskom štáte. A tu vidíte prehľad o tom, aká prax existuje v členských štátoch. Väčšinou v členských štátoch um, táto zmena sa môže realizovať v rámci troch týždňov, ale niekedy je to zložitejšie. A pokiaľ ide o riešenie sťažností, väčšina sťažností sa rieši um, v súvislosti so zmluvnými problémami a E, s cenovými problémami a chceme, aby v každý členský štát mal systém alternatívneho riešenia sporov pre tento druh sporov. A keď príslušným orgánom pre riešenie zdrojov, sporov nie je národný regulačný orgán, musí mať aspoň prístup k informáciám, aby mohol vykonávať dohľad nad alternatívnym riešením sporov. Ďakujem za pozornosť a ešte na záver jedna pripomienka. Toto je už piata správa. Minulý rok správa mala 387 strán, tento rok približne rovnako, ale budúci rok budeme musieť e, možno vypracovať oveľa kratšiu správu, keď budeme musieť realokovať zdroje na monitorovanie trhu. Ďakujem. Máme tu aj zastupcov ešte dvoch ďalších inštitúcií, a to e, Rada európskych e, regulátorov e, pre energetiku, CER, a takisto Radu regulátorov. Máme tu predsedu Rady CER a predsedu Rady regulátorov Board of Regulators. Lord Mock, vy ste predsedom Uh, Board of Regulators. Chcete sa vyjadriť teraz, alebo... Uh, Ďakujem pekne. Je fajn, keď ste ma vyzvali, aby som sa ujal slova. No mám tu šancu, ja sa slova. Ja si myslím, že každý rok sa hovorí o zdrojoch, ale chcem zdôrazniť ten bod, o ktorom ste práve počuli, tento dokument – E, nereprezentuje tú celú hodnotu, ktorú predstavuje napríklad aj pre politikov aj na národnej úrovni z toho dôvodu, že budeme musieť príjmať dosť tvrdé rozhodnutia, pretože sa zdroje menia a celkom určite sa dotkne mnohých obnozov. No a ide o reálnu recepciu toho, čo sa deje na trhu. Druhá vec, ktorej sa chcem dotknúť, tá prezentácia, ktorú sme si práve vypočuli, poukazuje na to, že sme dosiahli pokrok. Takže je to taký, taká správa, o ktorej, ktorá dokazuje, že môžeme ešte E, konať lepšie. Ďalej spolupráca. Máme dve organizácie. Neviem, či e, ja môžem hovoriť o týchto výsledkoch ako prezidenta. Skutočnosť, že máme dve organizácie, ktoré konajú veľmi dobre Veľa času trávia národní regulátory, My sme súčasťou agentúry, ale máme tiež národné zodpovednosti. jednou, jedným, z dôsled, jedným z dôsledkov e, bude to, že sa budeme viac spoliehať na národných e, regulátorov. Isté, že boli tu tiež úsporné opatrenia. Skutočným rizikom v oblasti obchodovania s energiou je to, že e, máme menšiu možnosť e, kontrolovať trhy. Chcem počiarknúť, že to bude veľký problém. Tento výbor nám, nás ohromne podporuje ako agentúru, včítanie kontaktnej skupiny. Čiže ozaj máme veľké výhody, teda konkrétne z, uzne, z uznesenia, ďalej otázky týkajúce sa rozpočtu. Isté, že sú to malé zlepšenia, ale dotýkame sa zdrojov ja som sa teda dotkol niektorých bodov. Stále som mal taký pocit, že to riziko, pokiaľ ide o e, oberanie e, zdrojov v našej agentúre, pokiaľ ide obchodovanie s, energi- s energiou, sa vráti v negatívnom slova zmysle. Možno nie za mojich čias, ale celkom určite to príde, bude to škandál a škandál sa dotkne rozpočtových e, orgánov, principiálne ich. Čiže na jednej strane hovorím, prosím vás, pomôžte nám, aby e, ten pokrok bol a na druhej strane musíme byť veľmi opatrní, aby to obchodovanie sa nás e, neadekvátne nedotklo. Ďakujem pekne, slovo dávam môjmu kolegovi. Ďakujem pekne za vaše poznámky. Teraz sme spokojní. Ja by som chcel teraz požiadať členov, aby sa ujali slova, teda našich členov výboru. Tak najprv požiadam pána Rubika, ktorý je kontaktnou osobou. Nech sa páči, pán kolega, ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že sa dnes koná toto zasadanie. Je o to, že sa zohráva veľmi dôležitú úlohu na vnútornom trhu a vnútorný trh s elektrinou a plynom chceme čo najskôr zrealizovať. Cieľovým bodom je odstrániť prekážky medze a pôjde nám o jednotný vnútorný trh s elektrínou, ale smart grid bude fungovať iba vtedy, ak aktivity medzi ESO a Berekom budeme lepšie koordinovať. To by bolo želanie z mojej strany. Nazdávam sa, že je to odpoveď na otázku, že teda je k dispozícii málo personálnych zdrojov, bolo by treba zvážiť alebo brať ako opciu, ktorú treba preveriť ďalej. Ďalší bod, ktorým sa zaoberám, je to otázka tých cenových zón. Aj tu v Európskom parlamente sme o tom veľa diskutovali dá sa povedať, E, že naša pozícia je tá, že nechceme žiadne nové e, cenové zóny na hraniciach, teda na národných hraniciach a e, protirečiť to tým štyrom princípom voľného pohybu. Ja si myslím, že agentúra nie je na to, aby obeď prelomila tieto princípy. Takže preto si myslím, že treba brať vážne istý odpor Európskeho parlamentu v tomto ohľade je jednoducho dôležité, aby sme si pozreli koncepcie, kde naozaj problémy sú. A keď v jednej členskej krajine infraštruktúra ako si nesedí, tak s touto krajinou treba pracovať, aby e, boli k e, dispozícii príslušné kapacity. Peru, ako padne rozhodnutie, chcem poprosiť, aby sa vyčkalo na e, rozhodnutie, pretože sme sa už dostali na koniec štúdie a dostaneme e, posúdenie od NCOE, NCOE a Európska komisia potom uskutočnila príslušnú analýzu a takisto od teda právne služby preverili príslušný právny základ. Takže podľa nás je, má teda ESA dôležitú úlohu do budúcnosti. Chcel by som požiadať, že teda to, čo Európsky eh, parlament prijal, no aby sa to naozaj aj rešpektovalo. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Rybých kolega Karič. Ďakujem pekne. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá e, práca. Ja sa chcem spýtať na dve priesvitky. Tu je slajd, tá priesvitka, ktorá ukazuje, ukazuje dodávky plynu v Európe s tými tromi farbami, teda žltej a modrej, potom elektrina a plyn, respektíve ako sa uskutočňuje regulácia. Nož môj komentár. Pokiaľ ide o prvú priesvitku, tam vidíme Rumunsko, Bulharsko, treba povedať, že keď nie je konkurencia, ceny sú vysoké, teda odľahnúť od toho, ako je to e, s dodávkami z Ruska. My dostávame štatistiky už celé roky e, zo strany e, komisie, takže to je úplne zjavné. Taká informácia je dôležitá, aby sme udržiavali otvorený trh. A teda moja, to bol môj komentár. A teraz moja otázka sa týka priesvitky 10, pokiaľ ide o regulované trhy s elektrínou a plynom. To sú bariéry, ktoré sme vytvorili v členských krajinách. Čiže nie je to len otázka Estónska alebo Litvy. Je to E, taká fyzická prekážka, ktorá by sa dala vyr, vyriešiť plynovodom e, na základe rozhodnutia. Čiže tak sa to uskutoční, tak či tak na jar. Pokiaľ som to pochopil správne, tak tu máme nariadenia, aj pokiaľ ide o plyn aj elektrinu. Čo treba urobiť, aby sme odstránili toto nariadenie alebo reguláciu? Prečo tieto krajiny hovoria, nie, nie je to možné mať e, regulovaný trh? To som celkom nepochopil. Dobre, ďakujem pekne za váš príspevok. A teraz nastal čas pre pána Teličku, aby sa ujala slova. Ďakujem pekne dámy a páni. Ďakujem za túto správu. Budem rád, keď sa budem mať možnosť pozrieť do tejto správy. Je to množstvo strán, bude to relevantné, preto, pretože je tam veľmi veľa dôležitých vecí ja vidím na každej strane, s každou otázkou je, spojená, odpo, je spojené odporúčanie, aby som si žiadal taký výraznejší jazyk, konkrétne napríklad otázka chýbajúcich finančných prostriedkov, že sa vytvára teda začarovaný kruh potom tu máme odporúčanie, že je potrebné užiť iný mechanizmus, ktorý, e, preka- ktorý prekazí trhu, aby menili ceny. Že by tam mali byť e, limity. No už zastávam názor, že dávate ten výber. Hovoríte, že e, osobitne musia byť veci koordinované, musia prebehnúť na národnej úrovni. Je treba mať jasnú pozíciu, treba si uvedomiť, že je dôležité želanie trhu. Chcem pochopiť ten jazyk, ktorý by hovoril v tom zmysle, že sa treba pozrieť na mechanizmy, kapacity, Možno by bolo dobré, že táto správa vypovedá jasným jazykom, ale bolo by dobré, keby sa komunikovalo s politikmi takými, ako sme my, aby bol ten jazyk jasný. Pokiaľ ide o obsah, myslím si teda, ako som to prešiel, je to dobrá správa možno sú tu rôzne názory, pokiaľ ide tá žlna, žltá časť e, mapy, to sú trhy s plynom. Vy ste o tom hovorili v zmysle dobre fungujúcich trhov. Ja si myslím, že sú to správne postavené otázky. No a teraz tá otázka cenových zón, o ktorých hovoril pán Rübich. Isté, že to má priamy dopad nie na samotný trh, ale takisto na susedné krajiny. Pozriem sa na tú správu, no a uvidím, ako e, je to tam popísané. V celku treba povedať, e, že keď e, budeme mať návrh komisie, ale treba povedať, že to prichádza v dobrom čase. Vy ste ho vyzývali k dostačujúcim, vystačujúcim kapacitám. Väčšina z nás chápe tento jazyk, a, ale treba načúvať aj tým slovám, ktoré formuloval Lord Mock, že teda môže sa uskutočniť škandál, ale treba to vidieť aj pozitívne a hlavne, keď nám ide o zmenu, reformovanie trhu, tak ACER má zohrávať dôležitú úlohu. Nemôžno očakávať nové kompetencie, ale ten rozsah úloh, štruktúra týchto úloh bude dôležitá. To treba podporiť, pokiaľ ide o kapacity ACER. My to všetci rozumieme, Máme už teda, tak povediať, správu na stole. Máme tu široký konzensus, ale vy ste na čele nie len pokiaľ ide o šírku úloh, ale o podstatu týchto úloh. Ďakujem. Ďakujem pekne za váš príspevok a teraz odpovede. Najprv pána Potočínka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem e, za tieto otázky. Pán Rubich e, hovoril o koordinácii medzi Berega. a je to otázka komisie, aby to zvážila. Pán Potočinník e, má svoje predstavy o veci. I považujem to za organizačnú, organizačnú otázku, ktorú má vyriešiť komisia. Máme e, celý e, rad predstaviteľov bere, ktorí majú zodpovednosť e, za túto otázku. Takže je to organická spolupráca. Ďalej som povedal, že je dôležité, ako budeme postupovať v tejto rade. Chceme povzbudiť e, ku proaktívnemu presadzovaniu, teda v bereke jednou z týchto agentúr. No a z toho dôvodu dúfame, že tu bude celý rád otázok, pri ktorých bude naozaj fungovať dobrá spolupráca. Ďalšia otázka e, vyvoláva veľa sympatí. To je tá otázka adekvátneho použitia jazyka, takže úderného jazyka. Ja si myslím, že budete spokojní s jazykom. Je dôležité, aby, to tá, aby táto správa Eh, bola aby pri, privodila takého analytického ducha do debaty. No a pokiaľ ide o to pozitívne posolstvo, cením si tieto komentáre, ak môžem povedať, ja cítim a tým sa dostávam ku koncu môjho vystúpenia. Ja som každý rok pri piatich rokoch hovoril to isté, ale je eh, možné, že tým, s tým škandálom to bude reálne. E, bude potrebné získať viac zdrojov. Dobre, rozpočtové otázky na národnej úrovni, na európskej úrovni. Ja sa nazdávam, že tento výbor to chápe a celkom iste sme optimisti pri anticipácii návrhu komisie Zatiaľ neviem, aké to budú návrhy, takže uznávame to, aby politika bola zosúladená s novými e, zdrojmi. Potrebujeme tieto e, zdroje, aby sme mohli odpovedať na existujúce výzvy. No a ďalej je tu možnosť tých poplatkov pre transakcie, ktoré sú spojené s nariadením, aby sme mohli dať k dispozícii E, väčší objem finančných prostriedkov. Pevne verím, že e, pozitívne bude inštitúcia reagovať. Podporujem práve toto pozitívne pozolstvo. Veríme, že možno to je práve to, že táto správa e, bude E, týmto e, smerom zameriavať, takže treba prijať rozhodnutie, ale zatiaľ je to spojené s istými obavami. Ďakujem pekne a teraz pán Potočin Nink. Otázka cenových zón, o ktorej hovoril pán Rubík a pán Telička. E, ten hovoril k tomu technickému komplexu Takže prepojenie medzi energetikou a digitálnym hospodárstvom, e, inteligentné siete, inteligentnejší spotrebitelia aj regulátory. My potrebujeme toto prepojenie. My si myslím, že ešte sme stále v preddigitálnej ére, ale e, uberáme sa e, týmto smerom to otázka nestojí tak, že či Berek s nami bude spolupracovať alebo nie. Myslím si, že toto je jednoducho jasné zameranie spoločnosti z informačného sektoru sa začínajú angažovať v oblasti služieb v energetickom sektore. Pán Kolikáčis, čo treba urobiť, aby sme odstránili regulované ceny? Našim cieľom je odstrániť regulované ceny, keď na to budú podmienky. A zároveň e, zach- treba zachovať primeranú ochranu spotrebiteľov. Treba zabezpečiť primeranú mieru konkurencie a to vyžaduje opatrenia na maloobchodnej aj veľkoobchodnej úrovni. Na tej veľkoobchodnej treba zabezpečiť, aby boli e, rôzne zdroje, napríklad v tomto prípade plynu, ale aj elektriny, aby si dodávateľia mohli vyberať, ako takto si konkurovať. A v opačnom prípade to bude monopol nám to hore, to nepomôže. A samozrejme treba odstraniť bariéru vstupu na e, maloobchodný trh. Toto je mm, regulačný aj behaviorálny aspekt. E, to znamená, a potom je tu ten behaviorálny aspekt, aby si spotrebitelia uvedomovali svoje práva. A podľa toho sa správali. V poslednom roku sme sa snažili riešiť ten prvý a do istej miery ten druhý aspekt, integrovať tie trhy, to znamená viac trhov, viac zdrojov energií v jednotlivých krajinách. Hm, to je ten cieľový model, ktorý sme ako regulátor vyvinuli. Tam sa hm, hovorí, že by sme mali mať aspoň tri rôzne zdroje, podľa krajiny pôvodu e, trasy a e, dodávateľa, tak aby e, bola primeraná konkurencia a odstránili sa bariéry. Ambície našich odporúčaní. Pán Telička povedal, že tie ambície mali byť väčšie, že sme sa mali vyjadrovať jednoznačnejšie. Keď sa pozriete na túto konkrétnu otázku, v správe nájdete e, špecifické odporúčania, ale v tomto konkrétnom prípade otázka kapacitného trhu, to je zložitá otázka. Za ideálnych podmienok v prípade zlyhania trhu bez nejakých cenových stropov a mm, so spotrebiteľmi, bez spotrebiteľov, ktorí na to vedia reagovať, a v prípade E, toho, že sa nevie rozložiť záťaž v prípade vysokej ceny. E, e, tak v takom prípade treba povedať, že vo väčšine členských štátov sú ešte určité nedokonalosti a práve preto je tam potrebný ten kapacitný mechanizmus. Tá, my potrebujeme taký mechanizmus, ktorý obmedzuje e, deformáciu vnútorného trhu a nechceme vytvárať e, prostredníctvom tohto kapacitného mechanizmu bariéry medzi jednotlivými členskými štátmi. A pokiaľ ide o otázku cenových zón, to je veľmi citlivá otázka. Ja chcem povedať jednu vec. E, neobsluhovali by sme dobre spotrebiteľov, keby sme vytvorili e, keby sme sa snažili vytvoriť taký e, trh, ktorý by pokrýval celú Európu bez toho, aby tam boli akékoľvek zápky, problémy. To by bolo jednoducho príliš. Niektoré samozrejme určitý, určitý, určitá miera, povedzme, preťaženia je prirodzená, fyziologická, povedzme. V niektorých e, prípadoch to je pravda v Európe, alebo dokonca v niektorých členských štátoch, ako Švédsko, Taliansko, Norsko nie je členským štátom, ale e, tieto krajiny majú svoje e, zóny a snažia sa tie preťaženia riešiť trhovým spôsobom. To znamená, nedostatočná kapacita medzi jednotlivými zónami sa lokuje alebo prideluje tým najlepším možným spôsobom. Spojených štátoch išli ešte o krok ďalej a vo väčšine jurisdikcií majú v podstate iné parcény, je to iná zóna. V súčasnosti máme hranici, hranice a to je samozrejme pozor, je, e, dedičstvo e, existencie štátov a podobne. A nám, e, my sa snažíme o, o komplexný prehľad e, tých štruktúry zón, tak aby sme e, vytvorili zóny, ktoré neodrážajú ani tak politické hranice, ale skôr tú elektrickú realitu siete. Ale domnievam sa, že e, na do, aj, aj dobre nastavený trh bude mať vždy určité situácie preťaženia a tam sú potrebné tieto mechanizmy efektívneho predelovania kapacít. Pán Rubik sa nepýtal takto špecificky, ale chcem vám ešte povedať stručne, pokiaľ ide o tie konkrétne hranice v Európe, tak tu máme dôkazy toho, že je tu štruktúrálne preťaženie a my sme sa obratili na jedného regulátora a E, pridelovanie e, kapacity na e, tejto hranici a rozlišovanie medzi rôznymi tokmi vyžaduje rôzne rôzne jednoducho pridelovanie alebo alokáciu rôznych kapacít. To neznamená, že by sme chceli nejakým spôsobom takto zasahovať do trhu, ale ide len o to, aby sme riešili tú otázku preťaženia. Ja tu v odpovediach e, na vaše otázky vychádzam z práce e, kolegov, e, ktorí pracovali v jednotlivých hlavných mestách e, členských štátov a som skutočne veľmi vďačný za e, ich prácu v priebehu rokov. E, to znamená, tu nejde len o prácu ľudí v Ljubljane, ale všade inde. Ďakujem im za podporu. Ďakujem, ďakujem vám za vaše, vašu predstavu o ideálnom predkladaní správ. My vieme, že nič nie je ideálne, E, vieme, že e, e, sa otázka siete napríklad preťaženia musí riešiť napríklad na českej a polskej hranici, v opačnom prípade by to mm, nefungovalo. Ale dúfajme teda, že v budúcnosti bude celá Európa žltá v oboch prípadoch. Takže ďakujem vám všetkým trom, najmä našej bývalej kolegyni pani Romana, Romane Žordan, pán Potočník, eh, pán eh, Lord Mok. Samozrejme, ďakujem aj vám za, vašu, eh, za vaše prispenie a dúfam, že v novom roku budeme mať ďalšiu výmenu názorov a že teda nový rok ukáže aj to, že ste mali úspech vo svojich snahách. No a spoločné stretnutie výboru ITRE a KULT sa bude konať zajtra. O 9.00 začne v tejto miestnosti to znamená druhé poschodie. Prosím, zapamätajte si to, budeme hlasovať, takže sa teším. Dovidenia zajtra.